Good afternoon, dear Dobré popoludne, kolegovia. Zaujmite prosím miesta. Začali by sme naše dnešné popoludnejšie zasadnutie. Snáď príjmime na úvod program našeho zasadnutia. Zaujmite prosím svoje miesta. you. Ďakujem. Pokiaľ ide o program, bod 3, prijatie zápisnice, bod 7 ďalej, e, operačná akcia MARE a ochrana osobných údajov, bod 9, bod proti, e, boj proti e, podvodom voči európskym finančným zájmom musia byť odročené. A ak nemáte namietky k týmto zmenám, tak program s takýmito zmenami je prijatý. Pokiaľ ide o jazyky, ktoré máme k dispozícii, dánsky, e, lotišský a chorvátsky kanál nebude k dispozícii počas stretnutia. A potom je tu dlhý zoznam e, e, potvrdení rozhodnutí zasadnutia koordinátorov, takže budem musieť prečítať všetky rozhodnutia. Najprv pokiaľ ide na, no, o vymenovanie spravodajcov k stanoviska pani Gabriel za EPP bola nominovaná spravodajkyňou, pokiaľ ide dohody o pozest- e, zvolnení vízového režimu, pokiaľ ide o viaceré krajiny, e, Trinidad, Tobago, Saudská Arábia a tak ďalej. Druhé dos- rozhodnutie návrh na smernicu rady, pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií v oblasti zdaňovania. Tu koordinátori sa rozhodli, že žiadne stanovisko vypracované nebude. Pozmenujúce návy však možno prepodať priamo na, vo výbore EKON, pokiaľ ide o vypočutie a misie v druhom semestri 2015. Koordinátori potvrdili zoznam vypočutí a misií pre tento druhý semester a tento zoznam bol distribuovaný členom výboru LIBE. Európsky e, ombudsman a jeho požiadavka o zahrnutie verejného registru existujúcich zápisníc stretnutí za roky 2009 a 2014 koordinátori súhlasili so zverejnením všetkých e, zápisníc z predošlých e, období nominácia pozorovateľov pre voľbu predsedu Eurožastu 21. apríl 2015 ko- koordinátori rozhodli vyslať člena sekretariatu LIBE ako pozorovateľa, ako sme robili vždy v, budúc- v minulosti. Návrh listu predsedu predsedníctvu, pokiaľ ide o e, regulovanie nových psychoaktívnych látok, smernica pozmeňujúca rámcové rozhodnutie rady, ustanovujúca minimálne predpisy, pokiaľ ide o elementy v právnych postihoch v oblasti pašovania drog, pokiaľ ide o definovanie drog, drog koordinári sa dohodli vys- zaslať list predsedníctvu, ďalej štrukturovaný dialog a správa, sumárna správa za rok 2001 15 prvými prvé stretnutie s komisármi Avramopulom a Jourovou spolu s, s pánom Timmermansom sa mohlo, by sa mohlo uskutočniť 6. a 7. maja 2015. Pokiaľ je apríl, apríl, tu by mohla byť e, informácia o spoločnej akcii Europolu a LIBE. Bude to na programe e, LIBE na základe rozhodnutia tiež. Koordinátori odporúčajú, aby nasledovné návrhy uznesení nemali už follow-up. Jakovič, Európsky rok dieťaťa, Bizoto, nárast prípadov kybernetického prenasledovania v Taliansku, Bizoto, teroristická infiltrácia v Taliansku, ilegálna imigrácia, Bizoto, cirkulácia nových syntetických drog v Európe, Bizoto ilegálne obchodovanie s ľudskými orgánmi z Afriky, Bizoto protesty e, emigrantov Vitéria Veneta. Ďalej Jakovčič a jeho dve iniciatívy, pokiaľ ide o násilie na športových podujatiach a rezidenčné e, inštitúcie pre deti. Kom- koordinátori odporúčajú, aby následovné petície nemali follow-up, Klára Ungar, nové, e, nový zákon o e, volebný zákon v Maďarsku, ďalej Sara Lucia Hassel Reusing, pokiaľ ide o e, pozmenenie charty základných práv EÚ a ďalej pán Mikono, spravodlivosť Talianskou. Prečítala som vám všetky rozhodnutia koordinátorov. Otázka je, potvrdzuje výbor tieto odporúčania ko- koordinátorov. Vidím, že tomu tak je. Ďakujem vám a teraz prejdeme k bodu 4. Rozpráva, e, pokiaľ ide o podmienky vstupu a pobytu e, občanov tretích krajín na účely výskumu, štúdií, výmeny e, mladých, odmenované a neodmenované tréningy a školenia. Spravodajkyňovej je pani Wikström. Poprosíme ju, aby Eh, odprezentovala, aký je aktuálny stav po druhom trialogu, ktorý sa odohral 31. marca. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako ste spomenuli, druhý trialog sa uskutočnil 31. marca. Diskutovali sme hlavne o rozsahu smernice. Bolo to pokračovanie eh, predošlých trialógov všeobecným podmienkam a špecifické podmienky pre študentov, ekonomické aktivity, jednoducho prístup k, práv, e, k, práv, e, v legálnej forme práce v EU, práce EU. Všetky inštitúcie potvrdili svoje pozície. Európsky parlament tvrdil, že to bude pridaná hodnota vlastníctvom nového návrhu ak sa zapoja ďalšie kategórie ako povinné a tiež ak sa e, zapoja ďalšie kategórie odmeňovaní praktikanti a, pracujúce au opér. Sú to veľmi zraniteľné kategórie jednotlivcov, veľmi často vykoristovaní e, v svojich zraniteľných pozíciách. Odmeňovaní praktikanti by tiež mali byť zahrnutí, pretože e, takto podporíme e, fakt, aby boli platení a bolo by a hodné zapo- zapojiť neodmeňovaných, ale neodmeňovaných praktikantov do tejto smernice a pre, pre nás všetkých e, metúce, takže ide o zjednodušenie. Rada e, zastávala pozíciu, že nepotrebujeme potrebné spoločné pravidla pre dve kategórie výskumníkov a študentov, bodka, nikto viac. Spoločný kompromisný text pre články 6 a 5 po vyjasnení toho, že toto by sa týkalo žiadosti ľudí, ktorí sú e, legálne prítomní na území, území EÚ v čase podávania žiadosti, napríklad o štúdium na univerzite. Rada prijala tiež zapojenie úvodného ustanovenia 12, ktoré pôvodne vymazali tento, toto úvodné ustanovenie e, hovorí o definovaní výskumníkci, nie študenti. Pokiaľ ide o osobitné podmienky pre študentov, parlament pridal pozmenujúci návrh rady zahrnúť, zahrnúť povinný a, tréning do konceptu, ako aj novú definíciu e, e, vzdelávania pokiaľ ide o ekonomické aktivity, to znamená právny prístup k práce v bielom sektori, Rada a parlament e, podporujú navrhované minimum, maximum 20 e, hodín e, týždenne. Rada tvrdí, že chcú sa držať terejších 10 hodín. My tvrdíme, že chceme, aby ľudia pracovali legálne. Vieme, že Eh, ľudia pracujú počas štúdií a podobne, ale skôr na čiernom trhu. Pokrok v, tie, v týchto dvoch oblastiach bol dosť obmedzený pri trialógoch, ľutujem to, ale navrhujem, aby sme odročili ďalší trialóg a povzbudili práce na technickej úrovni interne v rade, aby rada mala lepší pohľad na kľúčové problémy, tak aby rokovania sa nezablokovali na každej jednom e, detaile. Jednoducho tak plýtvame našim časom, ak nepokročíme, takže odročiť bolo, to e, odročenie bolo podporila Rada i komisia. Preto Nemáme vlastne dátum pre nový trialog. Ja však som presvedčená, že členské krajiny diskutujú v rade, hľadajú spoločné línie a technické, technický dialog a trialógy sa takisto tiež uskutočňujú, takže samozrejme budem informovať tento výbor e, o pokroku, ktorý sa deje, alebo o ťažkostiach, ktoré by sa mohli obraviť. Dúfam, že skôr prvá alternatíva a nie tá druhá bude skutočnosťou. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a zdôrazňujem význam tejto smernice. Máme tu správy k výskumu napríklad z Nemecka, kde sa hovorí, že toto je jeden z prvkov, ktorý je nevyhnutný, aby sme e, sa vysporiadali s európskymi demografickými výzvami. Ďakujem za pozornosť. Rada zodpoviem a akékoľvek otázky. Ďakujem pani Wikström. Dúfame, že nastane pokrok v tejto problematike. Chce sa niekto ujať slova? Nie je tomu tak. Takže vám želáme e, veľa šťastia pri ďalšej práci na tejto téme. Ďalší bod programu, to je bod číslo 5 európske inštitúcie a ľudské právo v Európe odporúčanie 2065 parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Ak chceme si vypočuť, e, čo si o tomto e, odporúčaní, za týmto účelom sme pozvali e, pána Michaela McNamaru, spravodajcu v výbore pre právne otázky a ľudské práva parlamentného zhromaždenia eh, Rady Európy. Pán McNamara, nech sa páči, eh, máte slovo. Zaujímite prosím najprv miesto a nech sa páči. Pre náš výbor je dôležitá spolupráca s Radou Európy. Vítajte prosím v našom výbore. Ako viete, v uznesení, o, pokiaľ ide o vyhodnotenie spravodlivosť, parlament želal posilnenie spolupráce medzi jednotlivými výbormi Európskeho parlamentu a parlamentného zhromaždenia, takže si myslím, že sa to práve tu deje. Preto ma teší, že môžeme vás, pán McNamara, tu uvítať. E, sme zvedaví na vašu správu pokiaľ ide o ľudské práva v Európe a európske inštitúcie. Myslím si, že je to problematika veľmi relevantná. Pán McNamara, vaš, máte priestor. Um, first of all, I'd like to thank you for your kind invitation. Ďakujem za vaše pozvanie, aby som mohol uh, dnes uh, prehovoriť Vážim si túto možnosť. Pre mňa ako spravodajcu je táto správa dôležitá ako aj podpredseda, v svojej pozícii podpredsedu našeho výboru vymieňať si názory k týmto e, zaujímavým témam. Obe, oba výbory majú o ne záujem. V decembri 2013 e, náš výbor mal veľmi zaujímavú výmenu názorov s, vašim, s vašou podpredsedničkou pani Gönc po prijatí vášho výboru správy Luja Michela, pokiaľ ide o základné práva v EÚ v roku 2012. Moja nedávna správa k európskym inštitúciám a ľudským právam, ktorú náš výbor parlamentného zhromaždenia vypracoval 27, prijal 27. januára pardon, 6. marca v Paríži. Rozpravy sa odohrali v júni 2012. Potom predsedníctvo posunulo túto tému našemu výboru. Členovia výboru eh, hovorili o rôznych duplikáciách práce, duplicite práce medzi Radou Európy a EU, hlavne po vymenovaní špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva. Zhromaždenie eh, sledovalo tieto, tieto témy k mechanizmu monitorovania respekt kodanských kritérií veľmi pozorne v oktobri 2013 sa uskutočnila rozprava e, o agende, synergiách a neduplicite e, sledovania ľudských práv medzi Radou Európy a Európskym parlamentom. My sme zdôraznili to, že duplikovaniu by sme sa mali vyhnúť, pokiaľ ide o podporu a ochranu ľudských práv a príslušné iniciatívy tu sme si všímali doterajšie aktivity eh, Rady Európy, ktorá vždy stanovovala eh, benchmarky a základné hodnoty. Ide tu o to, ako Rada a inštitúcie EU Rada, Európska rada, Európska komisia, Európsky parlament, Rada a eh, súdny dvor, ale aj Centrálna banka, ako zohľadňujú o úvahy o ľudských právach vo svojej práci, ako ich podporujú na, e, vo vnútri i navonok práve po do platnosti Lisabonskej zmluvy rozšírila EÚ svoje aktivity, ktoré tradične boli aktivitami Rady Európy, napríklad e, oblasť spravodlivosti a vnútra. Príprava tejto správy e, začala v marci minulého roku. Zorganizoval som vypočutie pána Trišeta z Európskej centrálnej banky i predstaviteľa agentúry pre e, ľudské práva. A pra, po vašich voľbách som navštívil Brusel, kde som sa stretol s viacerými predstaviteľmi rady a komisie z DG Justice a Ample aj predstaviteľov občianskej spoločnosti. V mojej správe e, som hovorím o tom, že máme spoločné hodnoty, a to demokraciu, právny štát, e, základné ľudské práva. Chceme zabezpečiť väčšiu mieru ochrany, kde ide o dosah charty základných ľudských práv. Sú tu však vážne problémy pri uh, správaní samotných e, členov a systematickom porušovaní z ich strany e, kľúčových hodnot. Nová, e, nový európsky rámec by mohol riešiť nedostatoč tieto medzery v mechanizmu, aby sme systematicky reagovali na porušenia ľudských práv. Ak sa takýto mechanizmus implementuje, tak mal by byť koordinovaný nie len zo so strany činnosti tohto výboru. Inými slovami, všetky monitorujúce e, zložky Rady Európy by mali e, monitorovať takéto mechanizmy. To by znamenalo i rozsudky súdneho dvoru zistenia e, komisie a tiež správy monitorujúcich výborov parlamentného zhromaždenia ja tiež v správe sledujem e, prácu Európskej agentúry pre ľudské práva, snaha presahov práce tejto agentúry a našeho, našej Rady Európy. Naposledy pán Selovič z Lotyšska pripravil správu v roku 2010 a tu bola práve uznesenie, aby sme sa vyhli duplikovaniu činnosti Rady E, Európy a tejto agentúry pre základné práva. Tiež tu vyzývame členské krajiny, aby zvažovali o sprístupňovaní finančných prostriedkov. Potom nasledovala výmena názorov s riaditeľom tejto agentúry v marci v roku 2014 a môjim záverom bolo, že agentúra pre základné ľudské práva a, rady, a naša rada vypracovala st- st- konštruktívne postupy, ktoré by sa vyhli duplicite. E, myslím si, že pri, e, veľmi dobre e, vytvorili doplnkové postupy s cieľom, aby bolo čo najmenej prípustné práve duplikovanie činnosti. Takisto Európsky dohovor o ľudských právach bol mojou témou, to je, ten je dôležitý pre rešpektovanie ľudských práv zo strany Európskej únie. Sklamalo ma stanovisko 213 e, súdneho dvoru, kde ide o prístup e, Európskej únie e, dohovoru o ľudských právach. Z minulého decembra som bol sklamaný, pretože sklamaný som bol hlavne tónom tohto stanoviska, ktorý, ktoré podľa mňa už bolo predmetom komentárov zo strany akademikov i iných inštancií. Rozsudok zdá sa, že má čo, e, rôzno e, množstvo prekážok, takže rokovania budú veľmi dlhé je vôbec možné. Nuša pristúpenie k dohovoru o ľudských právach je právnym a právnou povinnosťou EÚ vyplývajúcej z Lisabonskej zmluvy a dúfam, že sa podarí nájsť východisko z tejto, z tejto náročnej situácie zaobrať s inými inštitúciami ako Európskou centrálnou bankou a Európskym mechanizmom pre stabilitu, čo samozrejme nie je inštitúcia EÚ tiež sa zamýšľa nad tým, ak eh, rozhodnutia týchto inštitúcií eh, a úsporné opatrenia, ktorých v členských krajinách eurozóny majú dopady na ľudské práva, hlavne na socioekonomické práva. No a záver taký, že euro, reakcie európskych inštitúcií na hospodárskú krízu, e, reakcie sú e, kontroverzné kvôli nedostatku transparentnosti a demokratickej zodpovednosti. Pre niektoré z prijatých opatrení tie, touto vecou sa zaoberali už aj e, viacerí spravodajcovia parlamentného zhromaždenia a ja teraz by som nechcel nahradzať ich prácu. No a, a po návrhoch v mojej správe zhromaždenie prijalo uznesenie, v ktorom vyzývame EÚ a členské štáty, aby čo najrýchlejšie e, obnovili rokovania o prístupení Európskej únii k Európskom dohovoru o ľudských právach. Dali tejto problematike najvyššiu prioritu tiež vyzývame EÚ, aby pokračovala e, v spolupráci s Radou Európy a aby využívala odbornosť odbornosť, expertízu a skúsenosti Rady Európy. No a čo sa týka e, návrhu Európskej komisie o mechanizme právneho štátu, tak parlamentné zhromaždenie má názor, že Európska únia by mala Radu Európy informovať o všetkých e, krokoch na implementáciu tohto návrhu a využiť e, odbornosť a skúsenosti Rady Európy. A ďalej si myslíme, že Európska únia by mala naďalej kontrolovať návrhy legislatívy, aby zaistila kompatibilitu s chartou základných práv. No a myslím, že tieto odporúčania sú veľmi dôležité um, pre vás ako uh, zvolených uh, poslancov Európskeho parlamentu, ako aj pre vašich uh, zamestnancov a právnych expertov. No a v tomto ohľade som chcel pokázať na to, že návrhy, legislatívne návrhy a, ich dopady na základné práva sa hodnotia, tak dopady pozmejúcich návrhov, ktoré sú dôležitou súčasťou legislatívneho procesu, sa neskúmajú dostatočne detálne a možno e, to by mohla byť e, vec, o ktorej by ste ma mohli vyinformovať vy trochu e, a tiež právne služby komisie. Niektorí partneri ma o tom informovali, že právny servis komisie nemá dostatočné zdroje na to, aby dokázali úplne preveriť dopady legislatívnych návrhov a prípadne predkladať pozmeňujúce návrhy k týmto legislatívnym návrhom. Čiže nevedia, aké dopady to bude mať na e, základné práva. No a zhromaždenie e, opäť, opätovne zopakovalo výzvu e, pre členské štáty, aby prijali e, Európsku sociálnu chartu, pokiaľ to členské štáty neurobili ešte o svojom odporúčaní pre Radu ministrov Rady Európy, aby pokračovali rokovania a aby sa vyriešil čo najrychlejšie problém e, pristúpenia Európskej únie k, k karte základných práv, aby sa vypracovala aj štúdia a k zoznam kritérií, aby sa zaistilo, aby všetky, e, všetky e, opatrenia, úsporné opatrenia nemali nepriaznivé dopady na socioekonomické práva. Rada ministrov mala dohľadnej dobe reagovať. No a na záver dúfam, že po prijatí mojej správy spolupráca medzi Európskou úniou a Radou Európy, e, ktorá je založená memorande o porozumení prijatom v roku 2007 a ostane dobrá. No a snahy e, o prechádzanej duplikácii e, budú aj naďalej pokračovať. A rovnako dúfam, že ľudské práva budú zohľadňované ihlovskými inštitúciami, ktoré sa zapájajú do rozhodnutí a ako som už ja poukázal, tak sa budú zamriavať na, na legislatívne orgány tak, aby návrhy, legislatívne návrhy neporušovali eh, ľudské práva. A ďalej by som vás chcel požiadať, aby ste si preštudovali odporúčania eh, uvedené v uznesení a aby ste ich zohľadnili pri práci vášho výboru prístup ako eh, pristúpenie Európskej únie k Európskej charte základných práv. To je dôležité preto, aby sa udržal vysoké štandardy ľudských práv v celej EÚ a v spoločnom spoločnom európskom prístore a okrem toho rešpektovanie kodanských kritérií európskymi štátmi, myšlienka a posilnenia pravidelného monitoringu hm, pre národov Európy, akákoľvek iniciatíva v tejto oblasti musí byť koordinovaná s Radou Európy, aby sme sa vyhli duplikáciám. A ďalej by som chcel sa poďakovať vášmu sekretariátu, keď som ja prišiel na návštevu v júni a samozrejme sekretariátu Výboru pre právne záležitosti za ich pomoc pri príprave e, tejto správy. Takže ďakujem pekne za pozvanie a teším sa e, na vstupy poslancov. Ďakujem pekne. Much, very... Ďakujeme veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé, informatívne. Pani Sipel sa prihlásila o slovo ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj a pánu McNamarovi. A ďakujem pánu McNamarovi za jeho slova, ktoré podľa môjho názoru sú veľmi zaujímavé, ale súčasne z môjho osobného pohľadu, tak ako ostatné správy, ktoré dostávame, ja tiež trochu nás vystrašila, pretože my si radi myslíme, že v Európe je svet v poriadku a otázka základných práv a porušovania ľudských práv sú veci, ktoré radi kritizujeme niekde inde, ale nie u nás. No a preto je veľmi dôležité, aby sme pozreli sami na seba. Na začiatku vášho príspevku ste hovorili dokonca o systematickom porušovaní základných hodnot minimálne niektorých členských štátoch. Tiež ste hovorili o probléme, ako to koordinovanie dozorovať, či základné práva a ľudské práva sa dodržiavajú. Hovorili ste tiež o právnom štáte. No a skutočne my sa práve zamýšľame a parlament viackrát žiadal, aby sme takéto preverenie aj kodanských kritérií uskutočnili Viem, že komisia a niektorí iní sa neustále pýtajú, že aké sú kritériá na to, aby sme na to dohliadali. No a práve preto si myslím, že je veľmi dôležité, bolo by dôležité s Radou Európy a ostatnými spolupracovať, aby sme takéto kritéria vypracovali a aby sme dokázali vypracovať správu pre všetky členské štáty. Avšak obávam sa, že pred sebou v tomto máme ešte dlhú cestu ja si spomínam ešte na posledné volebné obdobie, eh, keď sme od vtedajšej komisie požadovali dopadovú štúdiu o sociálnych právach, eh, ktorá ešte nie je hotová. No a dopadová štúdia zaoberajúca sa základnými právami, myslím, že by bola ešte náročnejšia. Náročnejšia nie je to len otázka nedostatočného personálneho vybavenia, ale eh, niekde aj chýba politická vôľa na ne situácii, keď jednotlivé zákony z rôznych politických dôvodov musia byť príjmané veľmi rýchlo a potom takéto úvahy a myšlienky trochu zaostávajú. Ja mám však aj jednu alebo viacero konkrétnych otázok. Prvá otázka znie, či už existujú kontakty medzi Európskou radou. Vy ste hovorili o agentúre pre základné práva, ale existujú už kontakty aj s komisiou, aby sa dalo preveriť, ako spolupráca pri monitoringu dodržiavania ľudských práv by mohla byť štrukturovaná. Mohli by ste povedať niečo k tomu, aké sú vaše kritériá pri hodnotení dodržiavania základných hodnot a v otázke možno dokonca systematického porušovania e, základných práv by ma zaujímalo, či sa dá povedať, že otázka takýchto porušení v ostatných rokoch e, sa zhoršila a či podľa vašich skúseností porušovania základných e, práv vo všetkých členských štátoch alebo viacerých členských štátoch existujú a či sa vykrištalizovali uh, oblasti, kde porušovanie základných práv je veľmi také vypuklé a niekde oblasti, kde to až také seriózne nie je. Ďakujem pekne pani Sipel, pani Lambert, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne uh, za vašu prezentáciu a ja podporujem, čo práve povedala moja kolegyňa pani Sipel. Mňa tiež zaujíma čom ste hovorili o dopadoch, o úsporných opatrení a na základné práva. Ja som tiež členkou výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti v Európskom parlamente a týmto sa tam zaoberáme. A v minulosti parlament už vydal podobné správy napríklad o dopade rozhodnutí trojky. A je to taký priesečník medzi rozhodnutiami prijatými na úrovni EÚ, ktoré sú finančné a dopadmi politiky na národnej úrovni, e, čo je samozrejme v oblasti národných kompetencií, e, napríklad e, čo sa týka prístup k zdravotnej starostlivosti, národné systémy zdravotníckej starostlivosti. Takže mňa by zaujímalo, či existujú nejaké podnety a nápady v tom, čo sa dá robiť v rámci koordinácie, lepšej koordinácie z Radou Európy. Blízko toho zastupuje dimenziu národných parlamentov a či existujú myšlienky, ktoré by sme mohli dostať do nášho hodnotenia európskeho semestra eh, z hľadiska porúčaní Európskej komisie o európskych politikách. Takže či sme v tomto nemohli lepšie spolupracovať a v tom, čo ste hovorili o kodanských kritériách, to je samozrejme vec, ktorá nás spôsobuje veľké obavy a hlavný element vplyv, ktorý to má, to je pred vstupom, no a potom sa zdá, že tu panuje dojem, že už ste v Európskej únii, takže to nemôže byť problém, pričom všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že problémy tu sú, takže zaujíma ma, toto prepojenie a táto nadväznosť, e, tak aby sme nehovorili len svetu, čo má robiť v, otázky ľudský, v otázkach ľudských práv, ale aby sme aj sami k sebe boli kritickejší. Ďakujem pekne, pani Lambert. A teraz pán Krysogonos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa týka reakcie Európskej únie na hospodárskú krízu, správa parlamentného zhromaždenia Rady Európy správne zdôrazňuje nedostatok transparentnosti, rozhodovacích procesov a nedostatok zodpovednosti politikov. Avšak treba k tomu ešte dodať, že 2,5 alebo dokonca 3 roky po zverejnení rozhodnutí Európskej komisie o sociálnych právach, kde Grécko a trojka porušujú e, viaceré ustanovenia Európskej sociálnej charty e, kvôli opatrením prijatých v rámci úsporných opatrení, tak sa nič nestalo na to, aby sa tieto porušenia e, zastavili. Nič. Práve naopak je zaražajúce a neslychané, že samotné európske inštitúcie, dokonca Európska komisia, Európska centrálna banka momentálne žiadajú aby nová grécka vláda, ktorá dostala mandát od občanov na to, aby ukončila úsporné opatrenia, zabudla na tento mandát a aby naďalej pokračovala v porušovaní Európskej sociálnej charty, napríklad legalizáciou hromadného prepušťania zamestnancov napriek článku 4 charty. Ešte horšie je, že mnohé z týchto požiadaviek vôbec nesúvisia s finančnou stabilitou alebo nejakými finančnými ziskami a slúžia len účelu zvýšenia pro ziskov kapitálu. A preto by sme sa mali pýtať, či úsporné opatrenia sú prostriedkom na boj proti finančnej nestabilite alebo ako to už pomenujeme, alebo či prílišná zadlženosť členských štátov Európskej únie je prostriedok úsporných opatrení samých od sebe, pretože to znamená, že podiel kapitálu na, na, na uh, národnú dôchodku krajiny sa zvýši na úkor pracovníkov a zamestnancov. A možno toto je skutočným cieľom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Moja otázka pre pána doktora McNamaru je podobná ako otázka pred... Ja by som sa chcela spýtať, čo to znamená mať európske právo, keď to skúmame z hľadiska Rady Európy a z hľadiska, z hľadiska Európskej únie. No a prečo sa to pýtam? V roku 2012 a v roku 2014 dve parlamentné zhromaždenia Rady Európy poukázali na porušovanie základných práv to znamená porušovania ľudských práv, ktoré sa uskutočnili kvôli úsporným opatreniam, a to boli aj dve veci, ktoré spomenul predrečník z Grécka. Komisia to však vidí inak. Majú iný právny pohľad na túto situáciu, úsporné opatrenia, aký, aké dopady majú na ľudské práva a základné práva Komisár Katajnen odpovedal na tieto otázky mene celej komisie. Dá sa povedať, že Európska eh, alebo Európske právne štáty sa v prípade Grécka alebo európske zásady právneho štátu v prípade Grécka sa porušujú, pretože Grécko je mimoriadne zadlžené a to treba vyriešiť s veriteľmi. Vy ste hovorili teraz o dopadoch úsporných opatrení, keď komisia na druhej strane si právo pre, predstavuje inak. A ja sa pýtam, e, či to nie je tiež problém, ktorý viedol k tomu, že Európska únia Európskej únii sa nedarí, že ten prístup, o ktorom ste hovorili. No a slovo teraz dostáva náš host, pán McNamara. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa budem snažiť zodpovedať všetky otázky. Ďakujem pani Sipel tiež za vašu otázku a za vyjadrenie súhlasu s tým, čo som povedal. Vy ste sa pýtali na to, aké práva, alebo čo je základom práv, alebo aké práva sa hodnotia, alebo prvne s akými právami sa hodnotia eh, úsporné opatrenia. Myslím, že Európska, Európsky dohovor, Lisabonská zmluva o tom už hovorí. Je to tiež Európska sociálna charta, ktorá e, v zohráva dôležitú úlohu pri otázke práv v európskom priestore. Tiež ste hovorili o hrozbách e, pre ľudské práva v Európe. No a samozrejme existujú rôzne ohrozenia a porušovania základných práv. Myslím, že v každom členskom štáte EÚ, pozrite sa len na rozsudky Európskeho e, súdu pre ľudské práva, by ste z toho verili. No a aké sú tie systematické alebo systémové hrozby, otázky národných menších v pobalských krajinách. Boli tu prísľuby, že sa to vyrieši. E, otázky porušovania národných e, alebo práv národnostných menšín. No už e, ako 10 rokov po vstupe problémy dodržiavania, rešpektovania práv národnostných menšíp a otázky občianstva ešte stále pretrvávajú. Taktiež sú na členské štáty EÚ, ktorých sú problémy s rešpektovaním práv e, uchádzačov o azyl. Takže to treba rozlišovať. Ja som sa tu stretol s mnohými e, účastníkmi a taktiež e, k vám hovorím ako člen írskeho parlamentu, je treba tieto veci odlišovať. Hovoríme o ľudských právach alebo o uchádzačoch o azyl, ale vyjadrujeme sa k tomu, ako keby spolu vôbec nesúviselo. Často to však spolu súvisí, to je jasné. Taktiež tu máme systémové hrozby, hrozby pre, hrozba pre právny štát, napríklad taktiež odlíš e, rozdelenie e, jednotlivých právomocí členských štátov, napríklad čo sa týka súdnictva, nezávislo súdnictva, tak v niektorých členských štátoch toto je ohrozené. A ako ste povedali, tak to vyzerá tak, že nemáme mechanizmus, ako na to reagovať, na tieto systémové hrozby. A myslím si, že EÚ samozrejme nemá mechanizmy, alebo nemusí mať mechanizmy na riešenie všetkých porušovaní ľudských práv, pretože máme aj súdy, ktoré môžu veľa robiť. Napríklad je treba e, urýchliť e, spracovávanie prípadov pred týmito súdmi. A potom politici musia reagovať na systémové hrozby. Nesmú ich ignorovať. A o tom hovoríme vo svojej správe. Potom otázka pani Lambert. Vy ste sa pýtali na to, či máme nejaké konkrétne návrhy. Áno, pán Jacques Triše sa láskavo dostavil na stretnutie nášho výboru a predstavil tam svoj názor ohľadom nachádzajúcich krokov a on povedal, že sa cíti, ako by bol pilotom e, v kokpite lietadla, ktoré v podstate nevie príliš, kam letí. Lebo takú situáciu mal potom, čo e, spadli tie veľké banky. Avšak Máme tu chartu základných práv, a tu nevieme presne, ako sa to uplatní v súvislosti s ECB. ECB má v podstate dohliadať na menovú politiku. Samozrejme, to musí robiť nezávisle, ale zmluvy potom teda poskytli ten systém, v rámci ktorého sa oni museli pohybovať. A samozrejme, taktiež zmluvy hovoria aj o úlohe ECB v súvislosti e, s infláciou, že EC v podstate nemá nič, čo robiť s mierou nezamestnanosti, na rozdiel teda od toho, aká je situácia, v, ako to bolo zaredne v USA. No a Charta základných práv aj formulácie sú veľmi zaujímavé. Hovorí sa tam napríklad o práve na prácu. Mám tu aj teda anglickú a francúzsku verziu textu a kategoricky veľmi naformulovaná v článku, hľadám to tu, mám tu, tu ustanovenia, je tu článok 15, každý má právo e, sa venovať nejakej teda pracovnej činnosti, každý občan EÚ má právo hľadať zamestnanie a pracovať. Takže je to v podstate e, sloboda hľadať prácu alebo sloboda pracovať. Takže keď sa pracovalo na tejto charte, keď sa vypracovali tie ustanovenia, tak e, samozrejme sa o tom rokovalo, ale ja si myslím, že e, čo týka ECB, tak e, taktiež by mali zapracovať do svojich krokov tieto ustanovenia. A možno by agentúra pre základné práva sa mala stretnúť s ECB alebo mal by spolupracovať užšie s Európskou centrálnou bankou, aby sa pozreli e, na to, teda, aký má ich politika dopad. Ďalej socioekonomické práva a, skuto- a reálne práva, politické práva, myslím si, že tie neboli dostatočne zohľadňované v rámci niektorých politik šetrenia v priebehu krízy. Pán eh, Chrysogonos, áno, ja som s veľkým záujmom sledoval, čo sa deje v Grécku, ako teda člen parlamentu v Írsku. A mimoriadne súcitím s tými predstaviteľmi, ktorých si zvolili demokraticky Gréci. Ale myslím si, tá situácia v Grécku nie je taká istá, ako bola v Írsku. A ja som eh, teda členom laboristickej strany, to sú teda sociálni demokrati v Írsku. Ja som tam v podstate podporil opatrenia, ktorých by som si nikdy nebol pomyslel, že ich podporím, ale myslím si, že v Írsku sme boli si schopní, alebo mali sme tu možnosť si vybrať opatrenia, ktoré zavedieme. Takže Myslím si, že v Grécku niektoré tie opatrenia v podstate boli skôr uložené, než by si ich mohli zvoliť. Ale padli tam v Írsku, ktorí padli veľmi ťažké rozhodnutia. A tie ťažké rozhodnutia sme museli urobiť a urobili sme ich, ale ja rozhodne nehovorím, že tam nie sú problémy. A Triše povedal, že máte v podstate dve možnosti. Buď vaše výdavky e, zosúladíte svojimi príjmami, alebo si nájdete nejakého e, v podstate niekoho, kto to bude financovať tie vaše výdavky. Takže myslím si, Takže to, u nás to nemalo veľký dopad na socioekonomické práva, ako napríklad právo na kolektívne vyjednávanie. O tom ste hovorili, že tam došlo v Grécku k porušeniu tohto práva. A potom te, alebo pani Spinelli za španielsku, pardon, ospravedlím sa za Taliansko, hovorila ako posledná. Áno, Myslím, že o tomto som hovoril. V Európe je určitá taká ortodoxnosť, ktorá odlišuje socioekonomické od politických práv, ale socioekonomické vníma ako menej dôležité. A ja si myslím, že v podstate štát má napomáhať presadzovaniu práv a potom tu máme takú nadnárodnú inštitúciu, ako je Európska únia, ktorá v podstate z tohto čerpa svoju legitimnosť a z toho, že e, presadzuje e, konkrétne práva, aj socioekonomické práva. A EÚ to takto robila aj v Írsku, ale pokiaľ s tým prestane, pokiaľ nebude e, presadzovať e, dodržiavanie týchto práv a bude niečo nanúcovať, tak si myslím, stráca v podstate že svoje legitimnosti. Ďakujeme, pán McNamara, ďakujeme, že ste sem k nám prišli, ďakujeme za vaše zaujímavé názory a tie informácie, ktoré ste nám poskytli. Je to určite dobrá spolupráca s e, Radou Európy, ktorá bude pokračovať a ďakujeme vám teraz za vašu prácu. A teraz pozastavíme na 15 minút naše stretnutie, pretože napriek tomu, že pani Wikström, spravodajkyňa, tu je, tak bohužiaľ tu ešte nie sú ďalší pozvaní, ktorých e, sme požiadali, aby sa vyjadrili v rámci diskusie. Takže navrhujem, aby sme počkali do alebo už tu sú títo účastníci pozvaní? Pokiaľ nie, tak musíme počkať. Pokiaľ tu sú, tak môžem pokračovať. Takže 10 minút odročujem.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

So, colleagues, uh... Takže, milí kolegovia, Mohli by sme pokračovať v našom popoludnejšom zasadaní a teraz by som vás chcela požiadať všetky, aby ste sa usadili, Takže pokračujeme v našom zasadaní. Myslím, že je tu dnes po obede dosť veľa účastníkov do diskusie, dosť veľa strán zastúpených, takže si počkám, až Cecília si sadne. Dobre, takže bod 6 nášho programu. Máme tu zodpovedné členských štátov za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu maloletých osôb bez prievodu. Takže pani Wikström na úvod ako dlhodobá e, spravodajkyňa za davolinské nariadenie nám uvedie tento spis. Pozvali sme niektoré strany, aby sa krátko vyjadrili ohľadom svojich poznatkov, nálezov A či oni myslia, že by bolo treba vydať stanovisko v súvislosti s touto otázkou, tak aby sme e, zdôraznili dôležitosť tejto otázky, napriek tomu, že sa týka len článku 8 nariadenia. Takže pani Wikström teraz dostane slovo, potom naši hostia dostanú slovo a potom tieňoví spravodajcovia. Takže prosím, pani Wikström. Ďakujem pekne, pani predsednička, milí kolegovia. Viem, že teraz e, riskujem, že sa budem opakovať, ale myslím si, že je veľmi dôležité zhrnúť históriu tejto správy, keďže už sa na ne začalo pracovať v priebehu minulého parlamentného obdobia. Som bola spravodajkyňou za prepracované dublinské nariadenie, ktoré bolo prijaté v júni 2013. Ale bol tam jeden odsek, alebo jeden článok, na ktorom sa nám nepodarilo dohodnúť, a to bol článok 8.4, kde sa hovorí o tom, ktorý členský štát musí rozhodnúť o um, tej žiadosti o azyl maloletých, um, pre maloleté osoby. Takže nedopadalo sa nám dohod na tom, či sa to bude týkať tej najnovšej žiadosti alebo tej úplne prvej žiadosti. Takže keď bolo dublinské nariadenie v platnosti. Väčšina členských štátov si ho vykladala tak, že aj maloté osoby, osoby bez prevodu by mohli byť prepravené späť do členského štátu, kde v podstate vstúpili na územie EÚ. V priebehu rokovaní o novom dublinskom nariadení sa všetky strany dohodli na tom, že bolo treba toto pravidlo spresniť, ale a to zúrazním, ale nepodarilo sa nám dohodnúť na tom, ako presne to urobiť a ako to spresniť. Komisia a parlament chceli jasne povedať, že by to mala byť krajina, v ktorej tá malotá osoba e, podala svoju najnovšiu žiadosť, ale rada trvala na tom, že by to mala byť krajina, v ktorej bola podaná tá prvá žiadosť. A nepodarilo sa nám dohodnúť. V rokovaní E, pred súdnym dvorom na túto tému e, bola alebo prebiehal, e, prebiehalo rokovanie, prebiehal proces a my sme tam do toho textu pridali formuláciu, pokiaľ je to v najlepšom záujme maloletej osoby. A podarilo sa taktiež vypracovať spoločné vyhlásenie, ktoré podporili všetky tri inštitúcie a ktoré hovorilo o tom, že hneď po tom, čo budeme rozhodnutie súdneho dvora na túto tému, tak komisia sa vráti k tomuto konkrétnemu odseku v Dublinskom nariadení a predloží návrh, ktorý bude odzrkadlovať rozhodnutie súdneho dvora. No a potom v júni 2013 prišlo toto rozhodnutie ešte pred prijatím Dublinského nariadenia a rozhodnutie bolo v súlade so stanoviskom komisie a parlamentu, že by sme sa mali vždy vyhnúť e, ne, nevy, tým prepravám osôb a preto by to všetko sa malo rozhodnúť v krajine, v ktorej sa tá malota osoba nachádza. Návrh komisie prišiel v júni 2014, o rok neskôr, no a teraz spolu zákonodárci musia prijať túto zmenu. Ale nepochybne by sme mali vždy konať v najlepšom záujme dieťaťa. O tom sa hovorí taktiež v článku 24 Charty základných práv. Rozhodnutie súdu taktiež hovorí, že maluté osoby bez prievodu sú predovšetkým veľmi zraniteľné. A preto by spravidla nemali byť prepravované do jedného členského štátu. A ja aj s kolegami veľmi vítam návrh komisie. Myslím si, že veľmi dobre odzrkadľuje rozhodnutie súdu, presne tak, ako sme sa dohodli v rámci nášho vyhlásenia a taktiež odzrkadľuje úvodný návrh komisie e, prepracovaného dublinského nariadenia. Takže v podstate naša úhla je jednoduchá, napriek tomu je komplikovaná, ale podstate ide o to, že by sme mali zosúľadiť tento článok s rozhodnutím súdneho dvora, tak ako sa na tom dohodli všetky tri inštitúcie v rámci svojho spoločného vyhlásenia. A ja som v januári predstavila návrh svojej správy. V tej správe pod, podporujem plne návrh komisie, keďže hovoríme o jednom malom odseku jedného článku. A preto som si nemyslela, že by tam bolo treba vkladať nejaké zmeny. Ja som do textu nevložila žiadne zmeny, len v podstate do úvodných ustanovení. A okopírovala som znenie z rozsudku súdneho dvora. A toto, i ten text je plne e, v súlade s našou dohodou. Takže členský štát, ktorom sa nachádza maloletá osoba, by sa mal postarať o žiadosť toho, tej maloletej osoby. Avšak hlavný princíp je ten, že to musí byť najlepšom záujme maloletej osoby. Samozrejme sa nevylučuje, že v niektorých prípadoch v, nale, bude v najlepšom záujme malo tej osoby byť prepravený do členského štátu. Avšak musí tomu vždy prechádzať individuálne hodnotenie najlepšieho záujmu malotej osoby. A to teda ešte pred rozhodnutím ohľadom prepravy. Takže to rozhodnutie súdneho dvora priešlo tri princípy, ktoré musíme zohľadniť. Poprvé, najlepší záujem maloletej osoby, po druhé, žiadne nepotrebné prepravy a po tretie, rýchly prístup alebo začatie azylového postupu, procesu. Takže čo sa týka toho, čo stanoviska, čo majú na rade, tak pokiaľ ten proces už začal v niektorom inom členskom štáte, tak napriek tomu môže stále dojsť e, k preprave. Takéto stanovisko na rade, avšak toto ide proti rozsudku súdneho dvora. A toto môže spôsobovať nepotrebné prepravy tých osôb a v podstate to potom predlží celý ten postup, keďže vieme, že ten presun e, trvá dlhšie, než v podstate ten čas, ktorý je potrebný na započatie azylového postupu. Takže my by, je v záme nás všetkých, aby sme rešpektovali vyjadrenie a vyhlásenie všetkých troch inštitúcií, ktoré sme všetci tie inštitúcie podpísali. A musíme konať e, v súlade s rozhodnutím súdneho dvora. A za žiadnych okolností by sme nemali príjmať žiadny text, ktorý by zachádzal za tie stanovené hranice. A nezabúdajte, že hovoríme tu o zraniteľných osobách, o deťoch a všetci iste chápeme, prečo ich musíme chrániť a preto vítam pozmeňujúce návrhy zo strany kolegov, pretože všetky sa pohybujú v tomto rámci a sú v tomto zmysle, v tomto duchu. Myslím si, že ten text by mal byť e, jasný, presný. A čo sa týka obsahu, tak na tom sa určite zhodneme. A ja sa teším na detailnejšiu diskusiu na nadchádzajúcu stretnutí so stenovými spravodajcami Taktiež som dnes veľmi rada, že náš výbor dá príležitosť aj iným zúčastneným stranám sa e, vyjadriť. Tým sa všetkým podarilo dostať z výťahu, kde sa zasekli a trčali tam niekoľko minút, pretože toto sú ľudia, ktorí sú priamo v kontakte s tými malolitými osobami bez prievodu v praxi a je dôležité si ich vypočuť, vypočuť si ich skúsenosti. Ako to vyzerá v praxi, v realite? Taktiež si myslím, že by to mohlo mať pridanú hodnotu pre našu nadchádzajúcu prácu, vypočuť si ich, vypočuť si, čo nám dnes povedia a taktiež sa teším na to, čo nám povie dnes rada, aj komisia. A ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Cecília. A predtým, než dám slovo našim hosťom, tak dávam slovo zástupcovi komisie. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem pekne. Trošku sa pridám k pani Wikstromovej, že je to tak trošku e, deja vu, to čo poviem z časti, pretože my k tejto téme sa stretáme už po štvrtýkrát. Špecifická úloha komisie v tomto e, bode. My sme mandatárom Európskeho parlamentu a rady. Obe inštitúcie nás vyzvali, aby sme e, vstúpili do e, rokovaní k Dublinu 3, revízia článku e, potom, čo sa rozhodne k tým, tomuto prípadu súdny dvor. Ako som už povedal na poslednom zasadnutí, rád by som uvítal návrh správy pani Vikstremovej, pretože podporuje návrh komisie. Návrh správy navrhuje e, revidovať jeden, e, jedno úvodné ustanovenie a pridať ďalšie dva. Ako som už spomenul pri príležitosti prezentácie návrhu správy, komisia pod, môže podporiť e, ciele týchto zmien. Určité témy si vyžadujú diskusie a vyjasnenie na technickej úrovni, aby sa zabezpečila práv, právna korektnosť. Mali sme možnosť vidieť pozmeňujúce návrhy a to sa teda dá povedať i o nich, o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správe, hoci niektoré z nich idú správnym smerom, napríklad tie, ktoré za, za, zavádzajú explicitnejšie ustanovenia. Ďalšie e, sú mimo, zda, zjavne mimo návrhu komisie rozsahu, napríklad 18 a 19 pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o opravné prostriedky e, v súvislosti s, s dublinským postupom, alebo niektoré tie, ktoré sa týkajú a spadali by pod smernicu o azile. Musíme i ďalej posudzovať túto problematiku právnym i technickým spôsobom. Po tretie, komisia e, dobre preskúmala jednotlivé správy, ktoré vydali e, zúčastnení na tejto téme. Potešilo ma, keď som si vypočul, že i zainteresovaní podporujú návrh komisie. To sme diskutovali na príslušnom stretnutí. Pozorne si určite vypočujem vaše prezentácie dnes. Či jednoducho je tu ešte niečo nové, v diskusiách, e, nad rámec diskusí, ktoré sme už mali. Po štvrté by som chcel ešte raz pripomenúť, ako i na predošlých stretnutiach, ale opätovne to zdôrazím, pretože cieľ, cieľ ochrany e, je, e, týchto maloletých je pre nás osobitne dôležitý. Musí byť zabezpečené, aby e, najlepšie záujmy detí vždy v dublinskom postupe boli na prvom mieste v súvode s princípmi, ktoré e, definuje súdny dvor v prípade, e, ktorý ste spomínali. Tento rozsudok, podľa nás sú tu rôzne pohľady na, túto práv, na tento právny e, názor. Témy sú samozrejme technicky zložité a vyjadrujú si diskusie medzi spoluzákondarcami Rád by som však e, poznamenal jednu všeobecnú poznámku a to je to, že súdny dvor mal interpretovať všeobecné ustanovenia a preto explicitne e, sa neriešia všetky možné scenáre, ktoré by mohli vzniknúť v rôznych členských krajinách. A v tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že návrh komisie samotný hovorí o scenároch, ktoré vlastne neboli priamo E, riešené výlučne súdnym dvorom. Po piaté, chcem zdôrazniť, že komisia e, je presvedčená, že kompromis medzi spolu zákondorcami plne v súlade s požiadavkami z kľúčového súdneho rozhodnutia a takisto politické záväzky inštitúcií v kontexte rokovaní e, nariadenia Dublin 3 môže byť čoskoro prijatý a dúfame, že bude to možné ešte pred letnou prestávkou. Rýchle prijatie vyvážené dohody je dôležité, aby sme mali harmonizované postupy a brali do úvahy najlepšie záujmy maloletých. Preto sa budeme konštruktívne pozerať na pozíciu Rady i e, Európskeho parlamentu. Určite budeme robiť maximum preto, aby sme zabránili politickej blokáde v tejto téme. Ten teraz existuje, to, táto blokáda už dva roky a musíme sa snažiť po, prekonať tie bloky, aby sme mali jasné práv, právne rozhodnutie. Komisia je pripravená spolupracovať s oboma spolu s zákonodávcami. Ďakujeme. Teraz sa obraciam na lotišské predsedníctvo. Nech sa páči. Uh, thank you, Madam President. Ďakujem. Môžem povedať, že rada uvažovala o návrhu komisie tak ako to podporilo i výbor stálych zastupcov 5. februára 2015 ako povedala komisia, tešíme sa na rýchly dialog s Európskym parlamentom, aby sme dosiahli dohodu k, tejto, k tomuto dôležitému návrhu. Verím, že Rada pri vypracovaní svojej pozície do trialógu tiež sa dohodne, že najlepš- e, mali by prevážiť vo všetkých prípadoch záujmy dieťaťa to je východisko v tomto návrhu, tiež je veľmi dôležité, aby sme vytvorili jasné pravidlá, ktoré by sa dali aplikovať v praxi po jednotlivých scenároch, ako tiež povedala komisia. Rozsudok súdu nehovorí o všetkých možných scenároch, zatiaľ čo rada sa pozerala na návrh komisie, si myslí, že za určitých podmienok takéto e, e, transfery by boli v najlepšom záujme ne, e, neplnoletých bez sprievodu. Predtým, než sa žiada o medzinárodnú ochranu keď bola podaná žiadosť inej členskej krajine, než tej, ktorej sa e, nachádzajú. Veríme, že v takýchto prípadoch transfery by mohli byť e, pomocné, pretože by potrebovali totiž títo, tieto deti e, právnu istotu, medzinárodnú formu ochrany skôr, než keby preverovanie žiadosti pre, prebiehalo v druhej členskej krajine alebo v krajine, v ktorej sa nachádza, keby sa tá procedúra rozbiehala na novo. Preto my veríme, rada verí, že tu môžu byť prípady, kde bude v najlepšom záujme dieťaťa to, že sa vykoná transfer. Len chcem zdôrazniť, že i v týchto prípadoch jednotlivé posudzovanie najlepších záujmov dieťaťa by mohlo byť zaručené a vykonávané. Ako som už povedal na úvod, my ako rada sa tešíme na začatie dialógu s Európskym parlamentom, aby čo najrýchlejšie sa dosiahla dohoda a prijatie tohoto dôležitého návrhu. Ďakujem. We have three, uh, six, uh, uh Máme tu šesť uh, pozvaných. Rada by som vás podprosila, aby ste vaše vstupy obmedzili na 3 minúty, aby sme mali čas i na rozprávu. Prvým rečníkom je predstaviteľ UNHCR, pán Funkeman. Thank you, Madam Chair, and thanks, uh... Prepačte, hovorí pani predsedajúca, ide o pani. Ďakujem pani predsednička, chcem výboru poďakovať za túto možnosť prezentovať naše názory k článku 84 Dublinského nariadenia. Článok 6.1 hovorí, že najlepším za, e, že hlavnou úvahou ich vždy mal byť starostlivosť, e, čo je najlepšie v záujme dieťaťa a to by malo byť prezentované čo najlepším jazykom. Kedykoľvek sa posudzuje transfer, treba e, zvážiť množstvo faktorov. Tie sú popísané v Dubline v článku 6.3. Je tu bezpečnosť, blaho, sociálny rozvoj, pohľady dieťaťa, jeho vek a zrelosť. Okrem nich ešte e, ďalšie faktory. Osobitná zraniteľnosť, identita, tak tieto dôvody takisto musia byť posudzované. Dĺžka pobytu v členskej kraj, krajine, kde dieťa sa práve nachádza a kde pobývalo predtým, jeho adaptabilita v týchto krajinách a potreba kontinuity. To sú tiež dôležité faktory, ktoré môžu byť súčasťou takéhoto posudzovania. A keď sa hovorí o, jasne o najlepšom záujme pre dieťaťa, tak to tak práve týmto smerom by malo ísť rozhodnutie. My tiež odporúčame, aby e, najlepší spôsob, aby títo posúdenia robili ľudia, ktorí majú jasné vedomosti, čo je v najlepšom záujme konkrétneho dieťaťa. E, je, môže to byť, e, ale tu by nemalo byť hlavným kritériom stav, v akom sa nachádza a, a azylový postup. Možno, že to bude totiž práve v konflikte s záujmy dieťaťa. Monitorovanie ukazuje, že v minulosti sa porušovali práva týchto nesprevádzaných a maloletých. Deti by nemali byť presúvané, ak to nie je v ich najlepšom záujme. Problémy, ktoré nám, o ktorých vieme z minulosti, e, neskorý prístup k azylovému postupu, pretože veľmi neskoro napríklad bolo ustavnovené poručníctvo, nedostatok právnej jasnosti, takisto e, bezdomovectvo, ktoré nasledovalo po, transf- e, po transfere. Chceme tiež zdôrazniť, že deti by mali, by, mali mať poručníctvo čo najskôr, aby bol, mali podporu v tom postupe osobné rozhovory, ktoré zohľadňa konkrétne požiadavky a zraniteľnosti konkrétneho dieťaťa. Takisto informácie o dublinskom postupe, hlavne tie deti, ktoré ešte nežiadali o azyl, aby neboli e, v právnom váku a tiež možnosť odvolania a prístup e, k zastúpeniu a právnej pomoci. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Kessler teraz E, predstaviteľ e, utečeneckých služieb. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja som bol jednou z tých e, jeden z tých chcem vám poďakovať za pozvanie chcem hovoriť v, v mene viacerých organizácií, ktoré schválili návrh komisie spoločne. Samozrejme, že za 3 minúty sa nedajú pokryť všetky aspekty týkajúce sa nariadenia e, Dublinu. Preto sa obmedzím len na dva body. Poprvé by sme chceli poďakovať za to, že poprvýkrát komisia a spravodajkynia E, e, tu spoločne, môžeme im spoločne e, poďakovať za ich prácu. Osobitne výnimočná možnosť poďakovať komisii i spravodajkyni za mimovládny sektor, spravodajkyni takisto za to, čo urobila, pretože podľa mňa to, čo sa tu vytvára, môže byť veľmi e, e, nápomocné. E, po druhé chcem povedať, že to, že článok 4b v článku 8 Dublinu, tento návrh rady, tento nový odsek by e, hovorí o, o, o odklone od 4.8, kde zodpovedným štátom by mal byť ten, ktorý e, v prvej inštancii prijal rozhodnutie, pokiaľ ide o, e, žiadosť o medzinárodnú ochranu, ak to nie je v najlepšom záujme e, maloletých. Máme tu obavy, pokiaľ ide o tento návrh, pretože ten nový odsek v podstate by prevrátil vlastne e, narúbi ten, to rozhodnutie súdneho dvo, e, dvoru, kde ide o najlepší záujem pre dieťa. Návrh rady by zvrátil toto a tu by sa hovoril e, som to, že špecifická skupina by to bolo by to bol najlepší záujem dieťaťa, ak by tu neboli výnimočné, výnimočné okolnosti. Je to len zvrátenie toho, čo, obratenie naopak toho, čo povedal súdny dvor. Ten odsek hovorí o veľa dlhších a komplikovaných postupoch. Ak by sa implementoval, tak by znamenalo vytvoriť v každom jednotlivom prípade to, či ďalšie členské krajiny už prijali rozhodnutie k obsahu týchto žiadostí, nie len k procedurálnym otázkam, ale i k obsahu. Takisto by sme museli preverovať, či postup v danej členskej krajiny e, splnil aj v budúcnosti bude splňať potreby dieťaťa, aby tu nebolo porušenie najlepších záujmov e, dieťaťa. Bolo by tu viac byrokracie a veľký dopad na deti, ktoré sú už i tak veľmi e, zraniteľné. Toto nemôže byť predsa záujmom európskeho zákonodárcu. Ďakujeme pánu Kesslerovi, pani Zelenska v, v, v mene EKRE. Ďakujem. Chcem vám poďakovať za to, že ste pozvali na počutie EKRE. Nás poteš, mňa teči, teší, že môžem zastupovať EKRE, Európska sieť e, pre azyl naprieč celou Európu zastupuje asi 500 inštancií a my sme pracovali na tejto téme. Pracovali sme na prípade zo Švajčiarska a publikovali sme viacero komparatívnych správ a takisto sme pomáhali ľuďom v procesoch vo viacerých členských krajinách i pri výmene informácií. My podporujeme výrazne návrh komisie v smysle článku 8.4 a myslíme si, že akákoľvek výnimka netransferu, za ktorý sme boli, by mala byť e, veľmi e, úzk, úzkej oblasti. Podľa nás je to v plnom súlade s rozhodnutím súdneho dvoru. My máme však obavy, že text, ktorý navrhuje e, rada, by znížil tento princíp. Myslíme si, že návrh rady neposudzuje najlepšie záujmy detí, Není to prioritná úvaha a neberie sa do úvahy e, potrebná ochrana a starostlivosť, tak ako ju zakotvuje článok 24 e, e, dohovorov OSN. Uchádzači o azyl, maloletí uchádzači a deti, ako je to v rozhodnutiach e, súdneho dvoru. Tu by osobitne intenzívne by sa v Dubline malo zdôrazňovať práve potreby detí. Aby sa e, e, naozaj zberali do úvahy najlepšie záujmy detí. Takisto sme sa pozerali jednotlivé rozsudky a videli sme, že v mnohých, mnoho členských krajín uznávajú tieto úvahy hlavne administratívne e, súdne inštancie v Nemecku zdôraznili, že ani i v jednom e, prípade u detí, ak sa to dá, dá tomu vyhnúť, by nemali byť e, uchádzači podrobení zmenám. Takisto by sme chceli zdôrazniť to, že osobitná zraniteľnosť maloletých by sa mala zohľadňovať a pravidlá, ktoré navrhuje rada, by mohli vznik- vytvoriť ne, e, nepripustné prekážky pre deti. Takisto by sme radi zdôraznili, že je potrebné vykonávať posudzovanie, čo je v najlepšom záujme dieťaťa a za osobitné podmienky, e, za osobných podmienok prispôsobenie deťom, pretože inak by to mohlo viesť, e, viesť k ponižujúcemu prístupu a neakceptovateľným postupom. Takisto by sme radi zdôraznili, že e, keďže Dublinské nariadenie už e, e, používa princíp najlepšieho záujmu dieťaťa v úvodnom ustanovení 15, ako už hovorili kolegovia, je tiež potreba špecifických procedurálnych záruk pre maloletých bezprievodov, ktoré by mali byť e, zakotvené. A tieto záruky, aby sa, mali, aby sa implementovali, je potreba, po, povinnosť členských krajín spolupracovať, aby sa vyhodnocovali najlepšie e, tie záujmy, to, čo je najlepšie pre dieťa a to by sa tiež malo e, úzkostlivo monitorovať zo strany občianskej spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne, pani Závenská. A ďalším rečníkom je pán Midelkop za Majersov výbor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V mene nášho výboru by som chcel poďakovať za príležitosť zopakovať naše názory na túto problematiku. E, my sme skupina e, právnych odborníkov, e, sudcov a advokátov, ktorí sa zaoberajú touto témou. Ja obmedzím moju pripomienku na tri body. Poprvé, prvá vec sa týka potreby v plnej miere implementovať rozsudky súdneho dvora. Myslím, že rozsudok mám jasný, no a rovnaké sú aj hodnoty, ktoré sú chopiteľné. No a chceme bojovať proti azylovému e, nákupu tzv. E, a predchádzať obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Avšak e, v podstate rada zohráva úlohu v tomto, tomto, tejto problematike boja proti využívaniu práv. No a dublinský systém nesprávne predpokladá, že azylové konania sú adekvátne a splňujú štandardy vo všetkých eh, členských štátoch. Ako viete, eh, viaceré členské štáty nedokáže eh, implementovať náležite fungujúce postupy. Všetci žiadatelia o azyl, azyl ktorí vychádzajú do týchto členských štátov a zraniteľné skupiny, trpia ešte viacej. No a situácia pokračuje Majersov výbor, vás preto vyzýva, aby ste neprijali to, že E, maloty bez prievodu e, budú podliedať tomuto e, neprístupnému alebo teda nepriateľnému systému. A podporujeme sa pani Vikstrom. Ďalšia vec sa týka potreby zmeny článku 27 o otázkach právnej ochrany. Ja chcem na načrtnúť potrebu. Uvediem reálny príklad maloletého, ktorý je v inom štáte, ale ten proces trval tak dlho, že trojmesačné obdobie vypršalo a ty, nebol zjednotený, alebo teda príde naspäť Gocovi. No súčasná legislatíva ne, ne, nenapravuje túto situáciu a existuje viacero príkladov a preto nezaistuje, že najlepší záhom dieťaťa môže súd dodržať a zohľadniť. Článok 47 e, si vyžaduje opravné prostriedky e, v všetkých prípadoch, no a člán a pozmeňujúce návrhy 18 a 19 eh, by to uviedli do súhľadu s chartou a žiadame vás, aby ste na ne hlasovali. A eh, posledný bod sa týka toho asylum shoppingu. Eh, súd riešil tento bod tým, že, že upozorňujem, že člen 25 v príslušnej smernici umožňuje členským štátom klarovať podobné žiadosti neprípustné, čo by prichádza tomuto javu. Niektoré členské štáty hovoria, že to je praktické riešenie. My upozorňujeme na to, že článok 34, odsek 3 e, nariadenia Dublin e, vytvára právny základ. No a my si myslíme, že transfer je teraz obmedzený na 6 mesiacov a počas týchto 6 mesiacov sa dá tiež, dajú tiež zdieľať dokumenty, preložiť sa dajú a dá sa e, k rozhodnutiu o nepripustnosti žiadosti. Ďakujem pekne, pani, pán Midlkov. A teraz pani Buteje, eh, Save the Children, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za to, eh, že ste nás pozvali dnes na to. Eh, pozvali a môžeme vyjadriť naše názory na túto problematiku. Ja zopakujem niektoré výzvy našich kolegov, ale myslím, že je tiež dôležité v rámci dnešnej diskusie zohľadniť skutočnosť, dnes v Európe sme zažívame e, náraz počtu e, detí, ktoré prichádzajú do Európy, žiadajú o azyl. Podľa najnovších štatistík zabudáme na to, že približne 26 tisíc detí e, prišlo do Európy s cieľom žiadať o azyl, získať azyl. Približne 13 tisíc z nich je bez prievodu. Mimo tých bez prievodu sú to hlavne deti zo Sýrie, Eritreji a iných krajín, E, ktorých e, sú vojnové konflikty, pretože veľ, a preto je veľmi dôležité, aby sme tú diskusiu videli v tej perspektíve. A teraz sa vrátime k pozmeňujúcim návrhom a ja sa budem zameriavať na tri e, aspekty. Myslím, že je veľmi dôležité to odôvodnenie rady a výklad rozsudku súdneho dvora. Tiež sa treba zaoberať realizovateľnosťou návrhov rady a treba tiež hovoriť o tom, treba tiež hovoriť o praktickej spolupráci čo sa týka odôvodnenia, tak myslím, že vyžím na to, čo povedal uh, kolega vedľa mňa. Hovoril, že to obracia logiku rozsudku uh, súdneho dvora. No a východisko dôvodenia súdu je uznať extrémnu zraniteľnosť uh, detí, ktoré žiadajú azyl no a táto extrémna zraniteľnosť odôvodňuje skutočnosť, že transfery treba obmedzovať čo najväčšej miere. A to je veľmi dôležitý bod. Dôvodnenie rady sa tiež zaoberá interpretáciou najlepšieho záujmu dieťaťa a izoluje časový faktor, ale ako UNHCR už eh, povedal, tak Najlepšia koncepcia alebo predstava najlepšie záujmy dieťaťa je veľmi komplexná a treba zohľadniť aj iné faktory, ako napríklad jeho blahobyt, sociálny rozvoj, bezpečnosť, ale tiež názory dieťaťa o súlade s jeho alebo jej vekom, vyspelosťou. No a čo sa týka realizovateľnosti, tak myslím, že už mnohé tu zaznelo, ale rada by som zdôraznila a trvala na bode, ktorý povedala e, povedal kolega z Majerovho výboru, ochrana v Európe nie je vo všetkých členských štátoch rovnaká. Sú členské štáty, ktoré, v ktorých sú veľké nedostatky, takže skutočnosť, že rozhodnutie bolo prijaté ešte samo o sebe, samo o sebe nie je faktorom, ktoré vedie k transferu dieťaťa Ďalším dôležitým bodom je fakt, že nie je konsenzus z týka ručníctva, čo veľmi často komplikuje proces. No a posledná vec sa týka potreby deť na komisie eh, v svetle nadnárodnej spolupráce. Toto je, myslím, že kľúčový bod v architektúre Dublinu. Dnes vidíme, že jednotky sú veľmi zle vybavené, majú nejaké prekážky vo svojej práci a preto je dôležité, aby záverečné znenie textu návrh komisie držalo. No a my žiadame eh, parlamentu, aby trval na implementačných vykonávacích opatreniach štandardné postupy, aby sa hovorilo o rozsahu takéto spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz posledný príspevok. Pani For Adger, ďakujem pekne, predsednička, vážení poslanci a poslankyne výboru Libe, ja by som vám chcela poďakovať e, za pozvanie. Dnes budem hovoriť e, v mene Národnej spoločnosti Červeného kríža z nášho hľadiska malolety bez prírodu sú medzi najzraniteľnejšími skupinami len maločlenských štátov má osobitné služby, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Dôležitou problémom je umytovanie ako aj vzdelávacia a psychologická pomoc tak, aby dostali sociálnu, právnu a humanitárnu pomoc, aby mohli žiť nezávislo tak, ako povedali už kolegovia, z našej skúsenosti bývajú e, osobitné, osobitná zraniteľnosť. A e, vo väčšine členských štátov azylový systém, miera ochrany a, podmienky prijatia e, sú mm, veľmi rozdielne. Už sú rozsudky súdneho dvora, my vítame prístup súdneho dvora Európskej komisie v tým tom, že zdôrazňujú osobitnú zraniteľnosť týchto skupín. My súhlasíme e, s osobitným prístupom na ochranu dieťaťa alebo maloletých a vítame skutočnosť, že návrh e, správy parlamentu e, podporuje návrh komisie. Dovolte mi pripos- pri pripomenúť, že účelom je, že najlepší záujem maloletých má vždy prevažovať a má zaručovať, že poprvé bude to systematicky zvažované, zohľadňované a po druhé, že postup na určenie členského štátu nebude zbytočne predlžovaný, čo sa niekedy stáva v prípade transferov podľa Dublinu. Súhlasíme, že maloletí bez, bez sprievodu a potrebujú rýchly prístup k uznaniu štatútu. Myslíme, že transfer maloletých medzi členskými štátmi musí byť len výnimkou. Aj keď bude prvostupňové rozhodnutie v inom členskom štáte, myslíme, že podľa pravidla maloleté by nemali byť prevažne len, ak to bude v ich najlepšom záujme. Vítame o najlepšom záujme maloletého, čím a prístupu e, podľa individuálnych podmienok. Myslíme, že hlavným princíp by mal byť najlepší záujem maloletého, čo by znamenalo, e, že individuálne hodnotenie situácií dieťaťa sa bude systematicky e, uplatňovať. A treba zohľadniť kritéria poprvé názory maloletého v súlade s jeho s jeho vekom a mierou vyspelosti. A po druhé, jeho blahoveda, a sociálny rozvoj. Po tretie, bezpečnosť a istota a, a v neposlednom rade možnosti zjednotenia rodín a jednota rodiny a z hľadiska komplexnejšej, širšej e, definície rodiny. To znamená, že treba hľadať dlhodobé riešenie. Vážené poslankyne, poslanci, dovolte mi na záver ešte hovoriť o jednom súvisiacom aspekte, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a to tiež E, zadržať žiadateľov o azyl. My myslíme, že pravidlo by malo byť, že e, ty by nemalo byť nikdy zadržiavaný, treba e, zhodnotiť politiku z hľadiska proporcionality a hlavne s ohľadom na špecifické potreby zraniteľných skupín. My veríme, že výbor LIBE bude aj naďalej podporovať implementáciu najvyšších štandardov v rámci spoločného azylového systému v EÚ a pozorným monitorovaním azylového balíčka a hlavne smernice o prijatí. No a na záver prejdem dnešnej diskusii o žiadok zodpovedných za preskúmanie žiadosti o azyl. Myslíme, že hlavné by nemali byť kto by mal alebo kto musí prijať zodpovednosť e, za odlúčené deti, ale na to, ako implementovať politiku v prospech dieťaťa a dlhodobé riešenia. Toto je dôležitý prvý krok pri zaistení toho, aby práva dieťaťa a ochrana dieťaťa bola v centre všetkých politík EÚ, ktoré sa týkajú detí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým vám za to, že ste prišli k tomto výboru a podelili ste sa s nami o tieto dôležité informácie. No a teraz eh, slovo dostanú kolegovia. No, najskôr dám slovo tieňovým spravodajcom a potom dám slovo spravodajkyni. No a ako prvá dostane slovo pani Mezola. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať všetkým, eh, ktorí, všetkým zúčastným dnes, ktorí prišli a povedať niečo o tomto návrhu. Cecilia už povedala, že ona eh, opakuje stále rovnakých prejav, ale najskôr by som chcela poďakovať jej za jej prácu, za jej snahy, ona úzko spolupracuje s všetkými tieňovými spravodajcami a ako som jej povedal už na prvom zasadnutí, No a ja ďakujem za legislatívu, hlavne tejto oblasti, kde pracujeme na najlepšom záujme deti Ako povedali dnešní hostia. Bez výnimky hovoríme o tom, čo sa dá urobiť na to, aby sme zaistili, že najlepší záujem dieťaťa bude dodržiavaný. No a tak ako povedala posledná rečnička, tak hovoríme o kategórii ľudí, ktorí sú tí najzraniteľnejší. Ja si uvedomujem, že momentálne záchranné, prebehu záchranné operácie v Stredomorí, počúvame, každý deň sa objavujú novinky a nové správy, ktoré hovoria o tom, aké rizika, s akými rizikami sa stretávajú títo ľudia. A ešte niečo, čo by som chcela momentálne povedať, je, že naša skupina nepredložila pozmejúce návrhy, ale radi by sme povedali, že každý pozmejúci návrh ktorý bude tomuto nariadeniu predložený, predložený bude zohľadňovať rozsudok rozhodnutia súdneho dvora. A predložíme stručné pozmeňujúce návrhy, ktoré ujasnia túto záležitosť. Ja by som chcela jasne povedať, že vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme ochránili záujmy detí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Roberta. A slovo teraz dostáva pani Sipel, aby sa vyjadrila v pani, mene pani Guillaume. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja sa vyjadrím teraz mene našej tieňovej spravodajkyne Silvy Guillaume, ktorá dnes bohužiaľ tu nie je. Tak ako pani Mecola aj Sofie Guillaume by chcela poďakovať spravodajkyni za prácu a dobrú spoluprácu. Problematika maloletých bez sprievodu je stále veľmi citlivou otázkou. Na jednej strane e, sú vždy tí, ktorí trvajú na extrémnej zraniteľnosti maloletých a ktorí e, podporujú záruky, ktoré tým treba zaviesť. A na druhej strane sú to tí, ktorí neustále e, majú strach z možnej invázie maloletých v Európe, ktorú by mohli spôsobiť. Tak, ako bolo naznačené pri viacerých príležitostiach, ja podporujem návrh komisie, pretože jasne to interpretuje rozsudok súdneho dvora. A zdieľam prístup pani Wikström, tom, že čo najmenej by sa mal zmeniť návrh komisie, tak aby sme udržali logiku a celkovú architektúru, výsta, stavbu znenia dokumentu. A preto ako tenevá spravdajky ja som sa rozhodla, že nepredložím žiadny pozmenujúci návrh, tak aby naša pozícia bola čo najbližšie pozície komisie a rozsudku súdneho dvora. Ale právne objasnenie je nevyhnutné, keď vidíme, ako hodnotenie najlepšieho záujmu dieťaťa sa dá rôzne, môže výjsť rôzne v kontexte nariadenia Dublin okrem právneho objasnenia, zraniteľnosť detí musí byť jasne zvažovaná, zohľadňovaná tak, aby sme e, predišili zlým trendom pre maloletých a rôznej situácii mene v jednotlivých členských krajinách. Takže toľko v mene tieňovej spravodajkyne. A dovolte mi ešte zareagovať jednou vetou na to, čo sme dnes počuli od rady. Vy chcete prijať rýchle rozhodnutie. To je možné, a je najvyšší čas vyšľať jasný signál, že my, Európania, ľuďom, ktorí musia utekať pred vojnou a inými katastrofickými situáciami, že my im môžeme dať miesto na to, aby mohli viesť bezpečný život. Takže vidíte v ústretí komisia parlamentu a potom bude možné prijať rýchle riešenie a rozhodnutie. Ďakujem pekne. A teraz mene pána Kirkopa, predstaviteľa EKR. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Mene nášho teňového spravodajcu, pána Kirkopa, by som chcel poďakovať eh, pani Vikstrom, Najlepší záujem maloletých treba neustále zohľadňovať. To je pochopiteľné, ale treba si tiež dávať pozor, aby sme nevytvárali legislatívne návrhy a také postupy a konania, ktoré podporia jav pašovania maloletých z jedného členského štátu do druhých a, a obdobné zlé úkazy. Je to otázka najlepšieho záujmu maloletých a je to tiež otázka dôveryhodnosti azylových politík EÚ. Zbytočné transfery detí medzi členskými štátmi treba im zabrániť, ale treba, aby bola tiež možnosť vrátiť maloletého do členského štátu, kde prvýkrát podal žiadosť, ak tento členský štát už v podstatne zhodnotil to, či žiadateľ má nárok na medzinárodnú ochranu. Inak existuje riziko, že táto osoba cestuje alebo bude prepašovaná do iného členského štátu, kde kritéria na udelovanie ochrany alebo pravidlá o zjednocovaní rodín budú priaznivejšie. Je ťažké pochopiť prečo členské štáty, kde žiadateľ sa nachádza, bol v lepšej pozícii presne a rýchlo zhodnotiť odôvodnenie druhej žiadosti ako členský štát, ktorý už zhodnotil prvú žiadosť. Plne súhlasím s pánom Midlkopom a ostatnými v tom, že hlavný problém je ten, že štandardy a postupy príjmania sa líšia členských štátov členského štátu. A teda nie, sú, nie je to v súlade s dublinským nariadením. Členské štáty by sa mali zodpovedať za tieto procedurálne zlyhania. Ďakujeme, pani Björk. Ďakujem. Um, Ďakujem. Je tu veľa, čo sa dá povedať v tejto súvislosti s e, dublinským nariadením. Mnohé veci však nie sú úplne pozitívne. My sme stále vypočuli názory expertov. Teraz ideme meniť legislatívu. Ďakujeme, ďakujem pani Wikström za jej prácu. Vy ste to konzultovali so všetkými zúčastnenými stranami. Pýtali ste sa nás na naše názory a my chceme zostať čo najviac verný textu rozhodnutia súdneho dvora. Ale ja by som rada videla tento návrh v súvislosti s tým, na čom pracujem ja. Je tam dohovor o e, žiadateľoch o azyl. Je to veľmi ťažké ale je treba sa snažiť o kompromisy, ja sa dosať kompromisy. Je to veľmi dôležitý prvý krok. Preto, aby sme mohli túto časť vyňať e, z nariadenia, z Arbinského nariadenia. Je ich mnoho, 26 tisíc za rok takýchto maloletých osôb, ktoré hľadajú azyl v EÚ. Momentálne sa na Rade ministrov o tom veľa diskutuje a Rada sa nemôže dištancovať od toho, čo povedal súdny dvor vo svojom rozhodnutí. Máme tu rozhodnutie 613 e, a to nemôžeme ignorovať. Rada ministru sa toho nemôže dištancovať. Musíme to e, dodržať, čo hovorí súdny dvor. My sme tu dnes vypočuli názory expertov, názory mimovládnych organizácií a nemôžu ísť proti všetkým týmto názorom. Nemôžu ísť proti tomu, čo hovorí dohovor OSN o právach dieťaťa. Je to skutočne hamba, obrovská hamba, keď hovoríme o lepšej budúcnosti pre deti a o dobre dieťaťa, tak nemôžeme sa uspokojiť s vlastnými kompromismi. Chcem pochváliť spravodajkyňu, ale trvám na tom, že je to naša povinnosť, že tie kompromisy nemôžu byť tie e, nejaké lacné alebo najľahšie dostupné kompromisy, pretože to, čo je v hre, to je v podstate dobro dieťaťa. To musíme chrániť aj tú našu zodpovednosť. Thank you. Ďakujem, pani Lambert. Ďakujem aj ja by som chcela sa pridať k tomu, čo bude ostatný. Chcela by som poďakovať spravodajkyni a taktiež expertom, ktorí sme sa dnes popoludne vypočuli ako už bolo povedané, sme v tejto situácii, pretože Dublin 2, toto naredenie, nebolo jasné, čo sa týka e, zodpovednosti za maloleté osoby. Za minulého parlamentu sme teda e, spísali do spoločné vyhlásenie z radou s, s komisiou, že príjmeme rozhodnutie súdneho dvora a teraz mám veľa rôznych pocitov, ale popísal by sa to skôr ako sklamanie, to, čo urobila rada, že e, odmietli e, sa chovať tak, ako e, slúbili, že sa zachovajú. Takže v rámci jednotlivých členských štátov sú odlišné podmienky uplatňovania pravidel spoločného azylového systému. Všetci o tom vieme. Hovorilo sa o tom v rámci rokovaní o Dubline 2 za minulého parlamentu, takže je treba s tým počítať. Moja politická skupina nepredložila pozmenujúce návrhy k tejto správe, pretože si myslím, že sa musíme všetci zhodnúť a mať jasné spoločné stanovisko, tak aby sme mali spoločné stanovisko v rámci rokovaní s radou. A chcem podporiť to, čo povedala kolegyňa Sipel, že pokiaľ chceme rýchle rozhodnutie, tak je treba dosiahnuť takéto rýchle, jasné rozhodnutie, prostredníctvom ktorého teda už by tieto deti nemuseli prechádzať eh, týmito nebezpečnými situáciami. Takže prosím, dohodneme sa čo najskôr. Ďakujem, pani Lambert. A teraz ďalší kolegovia, ktorí sa možno chcú pre prejaviť. Pani Wimberg. Ďakujem. Ja som predložila pozmeňujúce návrhy, pretože chcem, aby sme sa pozreli alebo zamerali aj na to, že títo mladí ľudia, hovorím mladí ľudia, nie deti, nie sú to až také deti, sú to skôr tínežery. A často prejdú mnohými členskými štátmi na svojej ceste za tým najlepším členským štátom. Máme tu aj pašerákov ľudských bytostí, ktorí sa hrajú s osudmi týchto maloletých osôb. Určité členské krajiny majú veľkú príťažlivosť, sú príťažlivé a pašeráci vedia, aké sú podmienky v ktorom členskom štáte EÚ a v ktorom členskom štáte je, sú tie podmienky najpriaznivejšie. Napríklad Švédsko. Tam e, môžu tieto osoby e, dosiahnuť alebo získať eh, povolenie k pobytu. Minulý rok sme tam mali 8 tisíc mladých ľudí, ktorí dorazili do Švedska. Takže je treba sa dobre zamyslieť nad tým, ako, kam to všetko smeruje. Ďakujem. Pani Wimberg, už sa nikto ďalší nechce vyjadriť, takže Cecilia, môžete. Ďakujem. Ďakujem všetkým E, účastníkom diskusie, ktorí sa dnes dostavili za to, že tu povedali veľmi, veľa zaujímavých vecí, veľa relevantných vecí, na ktorými tiež sa musíme zamyslieť pri našej ďalšej práci. Taktiež chcem poďakovať komisii, aj rade, aj tenevým spravodajcom za to, že investovali veľa úsilia do tohto spisu a ďakujem vám aj za vaše dnešné vyjadrenia. Vítam pozmenujúce návrhy zo strany kolegov, keďže sa nesú v rovnakom duchu ako moja správa. Ešte sa o tom bude diskutovať na stretnutí s tými stravodajcami, čo skoro vám zašlem pozvanie. Ešte zatiaľ neviem presný deň, ani hodinu, ani miesto, ale čo skoro vám to pošlem. Takže, chcem sa vrátiť k jednej konkrétnej otázke, ktorá je extrémne komplikovaná. To sú presuny, tie si často vyžadujú veľa času a určite nie sú v záujme budovania budúcnosti mladej, mladého človeka, ktorý potrebuje životné šance, aby mohol prepracovať, zmeniť svoj život. Taktiež sa hovorí, že e, presuny tých maloletých osob mali byť minimalizované. V podstate, aby celý ten proces e, sa vyžaduje, by mal trvať maximálne 6 mesiacov, avšak ten presun, ten samotný trvá často oveľa dlhšie. Takže maloletá osoba by určite e, mala rýchlejší prístup celú tomu postupu, keby jeho žiadosť bola preskúmaná v štáte, v ktorom sa nachádza. A v tomto prípade by tieto presuny, tieto presuny často trvajú viac než 6 mesiacov. A preto toto rozhodne neprispej ku rýchleniu celého procesu. Je to jasné, je to dokázané a mala tá osoba by mala rýchlejší postup, pokiaľ by e, sa ten proces započal v štáte, v ktorom sa nachádza. Takže ako povedali rôzni účastníci, experti, pokiaľ by sa pretavilo stanovisko rady do legislatívy, tak tam máme veľké riziko, že súdny dvor toto ustanovenie bude považovať za porušenie charty základných práv a potom príde e, celá rada súdnych procesov, jeden za druhým. Takže súdny dvor a legislat- nám, nám poskytol riešenie a pokiaľ by žiadosť v tom druhom členskom štáte bola identická s tou prvou žiadosťou, tak ten druhý členský štát môže vyjadriť túto žiadosť za nepripustnú. V takom príde by žiadateľ musel e, potom e, poskytnúť e, dotočné informácie v rámci tej druhej žiadosti. Takže V tom prípade by sa museli možno aj prekladať nejaké kľúčové dokumenty. Takže toto by predstavovalo obrovský administratívny eh, administratívne bremeno, administratívny proces, ktorý bol dlhý. O tom nie sú pochybnosti. Avšak tá maletá osoba by aspoň nebola podrobená ďalšiemu presunu a ďalšej neistote, ktorá potom prichádza ruka v ruke s takýmto presunom a potom by sa vyhol v podstate takému dlhému obdobiu, kde by nemal žiadne perspektívy do budúcnosti. Členské štáty si musia vymieňať informácie medzi sebou na základe dublinského nariadenia, okrem, iné, okrem iného aj e, hodnotenia informácií v, e, v rámci hodnotenia takejto žiadosti a súdny dvor považuje na, najlepší záujem e, maloletej osoby za vyšší princíp než dodatočnú záťaž, ktorú by prinieslo ďalšie preskúmanie žiadosti. Takže súdny dvor vyhlásil, že členský štát by mal lepšie využívať azylové aky pri skúmaní jednotlivých e, žiadostí. Chcela som to jasne vysvetliť, pretože možno to tu ešte nezaznelo, alebo som to ja ešte dnes nepovedala, ale toto je v podstate názor, ktorý musíme zohľadniť. Takže chcem ešte raz poďakovať za vaše vyjadrenia v rámci diskusie No myslím si, že už netreba zachádzať viac do detajlov, ale som pripravená dialog e, s tenovými spravodajcami teraz aj neskôr a taktiež samozrejme s ostatnými kolegami, ktorých by zaujímala táto citlivá a dôležitá téma. Ďakujeme, Cecília, za prácu, ktorú si odviedla. A teraz, keďže naše dva posledné body programu sú posunuté na neskôr. To znamená, že ukončí naše zasadanie. A toto musím oznámiť, pretože prvý bod zajtra je taktiež odsunutý, takže stretnutie alebo schôdza začne o 10. ráno. Takže sa uvidíme zajtra o 10. až prajem pekný večer.